Okay, colleagues, we're going now. Dobre, kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 21. A to je spoločné zasadnutie s výborom pre ženské právo. Budeme hovoriť o iniciatívy EU 8 o boji proti násiliu na ženách a devčatách. Som veľmi rada, že dnes je tu s nami komisár Mimica od dňa, keď bol no, vymenovaný za komisára, povedal, že bude feministickým komisárom a bude sa venovať otázkam rovnosti pohlaví. Veľmi rada, že je tu. Máme tu tiež eh, pani Alketu, Miripu, konceptuálnu umelkyňu z Kosova. Takže je toto veľmi aktuálna diskusia, pretože je to Európsky týždeň aktivít a opatrení pre dievčatá. Ja som stretla s dievčatami počas eh, obednej prestavky a s Judy Gerling sme hovorili o tom, čo eh, aj urobíme pre ženy a deti, o čom nebudem len rozprávať, takže tento týždeň je veľmi aktívny. No a vo štvrtok 11. Eh, Medzinárodný deň dievčat. No a dnes eh, budeme hovoriť o iniciatíve EU OSN o boji proti násiliu na dievčatách a ženách. A som veľmi rada aj tento týždeň, pretože ako iste viete, tak eh, v piatok eh, bola komisia dal, udelila Nobelovú cenu za mier Nadí Murad a doktorovi Denisovi Mukwegemu nositeľom Sacharovej ceny. To sú ľudia, ktorí e, e, celý život bojujú proti nasiliu na ženách. Doktor Denis Mukwege e, v Kongu pracuje v nemocnici, kde sa stará o ženy, ktoré sa stali obeťou sexuálneho násilia na ja Murata, na to nikto iste nezabudne, ani ja nezabudnem na to, keď hovorila, čo sa stalo aj jej, keď jej dedinu napadol Daesh, ako sa ona stala otrokom, podávali si ju muži z ruky do ruky a jej príbeh je dôležitým upozornením na to, čo sa vo svete deje. No a udelenie Nobelovej ceny za mier ukazuje medzinárodnému spoločenstvu, že to s týmto problémom myslia vážne. Dobre, teraz budeme hovoriť o tom, čo robíme my, EU, na iniciatíve EÚ bola spustená v septembri 2017 v OSN s rozpočtom 500 miliónov eur a myšlienkou je investovať do projektov, ktoré bojujú za rovnosť pohlaví a proti násiliu na ženách a deťoch a dievčatách teda, pardon. Ehm, budeme mať dve časti poprvé prezentáciu komisára Mimicu, potom budú nasledovať otázky a odpovede. A v druhej časti Arketa Miripa nám predstaví svoj projekt a potom budú nasledovať otázky a odpovede. Ale ešte predtým, než dostane slovo pán komisár Mimica, slovo dostane moja kolegyňa Vilia Blinkevičiute. A ona je predsedničkou výboru pre ženské práva. Som rada, že tu je s nami dnes. Ďakujem veľmi pekne, vážená Linda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som poďakovala kolegom z výboru DV za vynikajúcu spoluprácu. A ja myslím, že naše táto téma je veľmi aktuálna. A odôvodňuje intenzívnejšiu spoluprácu. že si si uvedomujete rozsah problematiky v Európe a vo svete a len v Európe tretina všetkých žien zažila nejaké fyzické alebo psychologické násilie minimálne jedenkrát počas dospelého života. A prístup EÚ k konvencii OSN ktorom ešte musí rozhodnúť rada, bude jasným signálom, pretože to je jedinečný nástroj na boj proti násilu na ženách komplexným spôsobom. No a e, dobrou ukážkou našich snách je aj naša iniciatíva a je to skutočne užitočné, aby sme ukázali, aký je stav implementácie iniciatívy a aké sú ponaučenia z prvého roku fungovania. Ja som veľmi rada, že je dnes medzi nami komisár Mimica a aj naši ďalší hostia. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže bez eh, ďalšieho zdržiavania slovo dostane pán komisár Mimica. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani predsedničky, vážené poslankyne, poslanci, eh, kolegyne, kolegovia, ja vám ďakujem vždy za privítanie na tomto zásadnom ja som veľmi rád, eh, že sa môžem zúčastniť výmeny názorov a ja vítam eh, to sústredenie a zameranie na našu Spotlight Initiative. Je to dobrá príležitosť zhodnotiť eh, prvý rok fungovania a rovnako načetnúť plány na budúci, mm, budúci rok. Ja som sa práve vrátil z zasadnutia hlavného zhromaždenia SMVU v New Yorku, Myslím, že Európska únia tam bola zastúpená v plnej sile, aby sme presadzovali naše globálne partnerstvo a naše hodnoty, e, kde centrálnou úlohu zohrávajú ľudské práva a práva žien. Ako iste viete, tak Európska únia e, sa dohodla na posilnenie vzťahov z OSN vrátane rozvojovej spolupráce konkrétne a spolu e, s Arminou Mohamed, zastupkyňou generálneho tajomníka, sme vydali stanovisko o tom, ako chceme ďalej posilňovať naše partnerstvo v období, keď multilateralizmus je pod veľkým tlakom. Spotlight Initiative eh, a stelesňuje ten, tento nové partnerstvo eh, v praxi. Je to o spájanie našich spoločných kapacít a odborností na to, aby sme mali väčší dopad na jedno z najhorších porušovaní ľudských práv a najrozšírenejších. Je to o transformácii eh, životov žien a dievčat, eh, ktoré sú marginalizované, zraniteľné a ktoré nie sú dosiahnutelné tradičnou podporou. Vychádzajú z existujúcich údajov, skúsenosti a angažovanosti všetkých partnerov, Spotlight Initiative eh, bude riešiť najbežnejšie formy násilnosti v Afrike, Ázii, Latinskej Ameriky, Karibskej a Tichomorskej oblasti. A onako ako e, zlepšovanie politík, legislatívy údajov, e, politiky chceme e, zmeniť prístup a životy. Naša iniciatíva vo výške 500 miliónov eur je najväčšou investíciou tejto veci. Bola to moja osobná priorita. Bol to tiež prísľub, ktorý som dal tomuto parlamentu nástupe do funkcie, aby som zaistil, že naše aktivity na ochranu a zrovnoprávnenie žien a dievčat nebudú mať podobu len želaní a pekných slov, že sa budú opierať o prostriedky potrebné na skutočnú zmenu. Týchto 500 miliónov eur je dôležitá finančná injekcia na to, aby podnietila globálne hnutie a globálne aktivity. Ja som veľmi rád, že Veľká Británia, Francúzsko a Španielsko už tiež vyjadrili svoju podporu eh, tejto iniciatíve. V novembri minulého roka sme oznámili prvý regionálny program v Ázii na to, aby sme eh, dali silu pracujúcim migrantkám, ktoré tvoria chrbtovú kosť regiónu. Eh, na podujatí v Bangkoku sme si vypočuli eh, aktivistky a advokátky, ktoré chcú dať hlas tým zraniteľným a eh, bez hlasu, aby upozornili na násilnosti a zneužívanie. Minulý mesiac v New Yorku eh, som ohlásil druhý regionálny program, ktorý sa zameriava na vraždenie žien v Latinskej Amerike, ktorý, ktoré získalo rozmery epidémie. 12 žien je v regióne zavraždených každý deň a 98% z týchto vražd sa nikdy nevyšetrí. A to je jednoducho nepriateľné. Naša regionálna Spotlight Initiative v Latinskej Amerike vo výške 50 miliónov eur podporí aktivity na regionálnej úrovni a v piatich krajinách, ktoré majú najvyšší počet obetí. Argentína, El Salvador, Guatemala, Honduras a Mexiko. A rovnako nám to umožní účinne budovať ďalej na politickej vôli ukončiť vraždenie žien, ktoré vyslovilo všetkých 5 vlád. Pri spustení som mal tú čest vystúpiť na jednom pódiu s úžasnými ženami a že som bol v menšine. Vypočuli sme si Natáliu Pomfe de Leon, e, ktorá rozplakala e, poslucháčov. Ona bola ona je jednou z mnohých obetí útokom kyselinov v Kolumbii, v čase, keď sa to považovalo za nič iné, len taký malý priestupok e, ďaká jej útrapám a snahám. A tieto hrozné činy sa teraz trestajú osobitným zákonom, ktorý nesie jej meno. Ženy ako Natália stelesňujú e, všetko, o čom je Spotlight Initiative. Žene, ženy, ktoré odmietajú mlčať, pokiaľ každé dievča a žena môžu žiť slobodne vo svete. Ženy, ktoré nám e, pomáhajú osvetliť tie najtmavšie kúty našej spoločnosti a šíria to svetlo ďalej, aby mohli si užívať všetci. Ja som o tom hovoril ako o efekte motýlých krídel, pretože viem, že každá žena a dievča môže voľniť silu hurikánu, ak len môže e, rozprestrieť svoje krídla. A to by im presne mala umožniť Spotlight Initiative. Ďalší program pre Afriku bude podpísaný do konca roka a pre Karibskú a Tichomorskú oblasť začiatkom budúceho roka. Dámy a páni, predtým než skončím, dovolte mi tiež uviesť, ako dôležitá je táto iniciatíva z hľadiska našich širších priorit. Európska únia vďaka vašej podpore a vďaka vašemu líderstvu vždy podporovateľom rovnosti pohlaví doma vo svete, ale nikdy to nedosiahneme, pokiaľ každé dievča, každá žena nebude chránená pred násilím. E, Šoku hrozné štatistiky o rodovo podmienenom násilí e, všetci poznáme tak v Európe, ako aj v našich partnerských krajinách. Náš akčný plán pre rovnosť pohlaví e, je ambicióznym plánom zmeniť životy žien a dievčat našimi externými našou vonkajšou činnosťou v každých aspektov aspektoch každodenného života, sociálnych, politických, ekonomických aktivitách. Čo skoro predstavíme druhú výročnú správu o pokroku o implementácii tohto akčného plánu. A som hrdý na to, že môžem povedať, že prináša skutočné zmeny. Je tu výrazný nárast počte aktivít, ktorý hovoria všetky európsky aktéry a inštitúcie, ktoré podporujú rovnosť pohľavy viac ako 65 nášho financovania v roku 2017 v porovnaní so 47% v roku 2015 je relevantné pre túto problematiku. Takže my sme na dobrej ceste dosiahnutia nášho cieľa 85% všetkých nových eh, projektov podporujúcich rovnosť pohlaví do roku 2020. Dámy a páni, hlásenie a vyhlásenie laureátov Nobelovej ceny za mier. Minulý týždeň bolo pre mňa veľmi dojemným momentom. A pre všetkých z nás, myslím, že všetci v tejto miestnosti s tým súhlasíme. Vidíme obrovskú obeť Nadí Muráta a doktora Denisa Mukwegeho a vidíme, že ich snahy sú uznávané a to ma naplňa nádejou, že je možné ukončiť rodovo podmienené násilie a je to na dosah aj našej generácii a naplňa ma to odhodlaním, keď vidím, ako naša iniciatíva bola spustená v každom regióne a mení životy žien a dievčat k lepšiemu. to úsilie, ktoré sa snažíme vyvíjať, sa opiera o vašu podporu, o vašu angažovanosť. Ja vám chcem týmto poďakovať za vašu pozornosť a ďakujem už dopredu za vaše pripomienky, za vaše otázky, za vaše príspevky. V každom prípade určite budú zaujímavé. Nie len pokiaľ ide o otázku násilia páchaného na ženách a na dievčatách, ale aj pokiaľ ide o celý náš akčný plán v prospech rodovej rovnosti. Ďakujem. Well, you, Ďakujem pán komisár, za vašu silnú angažovanosť v tejto téme, ktorú sa budeme snažiť teraz konkrétne pretaviť do terénu. Drahí kolegovia, rozdelíme naše otázky na dve časti. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky na pána komisára, nech sa páči, teraz vám odozdávam týmto slovom. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste tu dnes s nami. V tejto chvíli, ktorá mieša aj lásku, ale aj akúsi horkosť na jazyku, pretože e, to, že e, Nada Muriate a e, hm, doktor Mugave dostanú Sacharovú cenu, to je pre nás naozaj veľká správa, pretože bojovali za, za mier, bojovali proti násiliu pachanomu na ženách a žena, ženy sú častokrát práve využívané ako vojnový nástroj, takže preto sme veľmi radi a sme spokojní. Avšak zároveň sa musíme zamyslieť nad tým, čo sa nám podarilo urobiť preto, aby sme niečo s tým eh, pohli, pretože eh, od roku 2016 je Nadia eh, uzavret, u, uväznená a my ako Európsky parlament sme sa zaviazali, že urobíme niečo s tým a budeme sa snažiť naozaj vyvíjať všetko naše úsilie, všetky naše finančné prostriedky, aby sme im pomáhali v tomto boji a aby sme naozaj dostali spravodlivosti za dosť v prípade Nadie Murat, ktorá vždy bránila tých, ktorí to potrebovali, ktorí, na ktorých boli páchané tak toto násilie, ako aj ďalšie rôzne zločiny. Takže v rámci tohto nášho spoločného úsilia, ktoré sa snažíme e, my vyvinúť, všetci sa snažíme bojovať proti násilu páchanému na ženách a na dievčatách, e, musíme mm, si uvedomiť, že doteraz je ešte členský štát, ktorý e, nepodpísal istambulský dohovor, čo je možno najkompletnejší nástroj preto, aby sme použili a mohli bojovať. E, žiaľ Bohu, sú to také e, štáty ako Žiaľ Bohu Polsko, ktoré zatiaľ stiahlo svoj podpis a ďalší, ktorí už sa do toho pustili a nakoniec povedali, že nie, Videli sme to aj v iných krajinách, vieme, čo sa stalo v Bulharsku, Chorvátsku, že tu bolo určité hnutie a tak ďalej. Takže eh, eh, musíme naozaj si uvedomiť, že nie je tu žiadny dôvod na to, aby Európska únia nepodpísala eh, tento istambulský dohovor napríklad na pôde rady. A je potrebné, aby každý členský štát tak urobil, pretože ako legislátori my potrebujeme praktické nástroje mať dispozícii. A pokiaľ ide o túto iniciatívu Spotlight, mne sa zdá, že je to možno jedna z najlepších správ, ktorá ku nám prišla v rámci tejto práci, ktorú sme začali už dávno, napríklad aj pokiaľ ide o agendu 2030, pokiaľ je o udržateľný rozvoj, je to práve príklad, ako to urobiť, ako to urobiť s jasnými cieľmi a s finančnými prostriedkami a v rámci určitého deadlineu. Hm, takže nemôžeme mať len e, na stole nejaké dobré želania a tak ďalej, ale potom nič neurobiť. E, takže pokiaľ ide o agendu 2030, e, nemôžeme dosiahnuť ciele agendy 2030, pokiaľ neurobíme niečo s týmto násilím páchaným na ženách a dievčatách na celom svete. Pretože ak sa nám nepodarí zmeniť túto situáciu, a to na kultúrnej ako aj vzdelanostnej úrovni v tejto spoločnosti, ak sa nám nepodarí zakomponovať deti a hlavne mladé dievčatá do systému vzdelávania, tak sa nám nepodarí urobiť nič. Tak na, momentálne sa nachádzame v takej situácii, ktorá je možno neporovnateľná e, v dejinách e, ľudstva pretože to, čo kedysi bolo tolerovateľné počas e, storočí, už to nie je možné naďalej tolerovať. Takže je potrebné, aby sme hovorili o tom, čo sa deje v Latinskej Amerike a tak ďalej, v iných kútoch svetách. Je potrebné naozaj spustiť spotlight aj pre oblasť Latinskej Ameriky. To je jasný signál Eh, je potrebné, aby naše úsilie sa skonkretizovalo aby to bolo eh, jasne eh, zakomponované aj do našich rozhovorov s Latinskou Amerikou, aby všetky tieto miliardy eur eh, z európskych fondov, aby naozaj sa správne využili. Aby tu nebola žiadna možnosť na to, aby sme neurobili nič, aby sme nezabezpečili oveľa spravodlivejší svet pre tieto ženy a pre tieto deti. Chcem poďakovať všetkým inštitúciám a hlavne aj chcem poďakovať za nasadenie a angažovanosť pánovi pána komisára. Ďakujem pekne. A teraz e, e, myslím si, že si všetci uvedomujú, aké je veľmi dôležité, aby ženy e, dostali spravodlivosti. Myslím si, že toto je jeden z tých cieľov, ktoré si musíme klásť a je dôležité, aby ženy sa angažovali a zároveň, aby boli podporení ďalej. Mm, ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela poďakovať pánovi komisárovi za jeho násadenie, za jeho motivujúce slova, eh, pretože je to téma, ktorá je naozaj s tou výzvou, ktorou bojujeme skoro každý deň. Beatrice nám krásne vysvetlila, že v rámci Európskej únie ešte stále máme problémy a výzvy, ktorým musíme čeliť a je potrebné nezaspať na Vavrínoch, je potrebné si zabezpečiť také opatrenia, ktoré by s tým niečo urobili. Je to neuveriteľné za to bestrecnosť, ktorá vládne v Latinskej Amerike a potom tie krajiny, ktoré ste spomínali, Argentína, Salvador, Honduras, Guatemala, Eh, aspoň tie, ktoré poznám, sú práve tie isté krajiny, eh, kde právo trebárs na umelé prerušenie tehotenstva eh, neexistuje. Mm, nie je tu tá možnosť, to je mm, podľa mňa, toto sú podľa mňa jedny z malých mm, alebo z niektorých štátov, kde tomu tak je, je potrebné, aby tieto štáty tiež pochopili, že ak chcú znížiť utrpenie žien, Eh, pokiaľ ide o eh, nezákonné prerušenia tehotenstva, eh, je potrebné um, s tým niečo urobiť. Ak chcú znížiť počet týchto prerušení, umelých prerušení tehotenstva, tak je potrebné začať s otvorenou diskusiou. A takisto vám chcem položiť u nás inú otázku. Tie včasné alebo skoré manželstva, manželstva, ktoré musia uzatvárať ešte deti, čo s tým urobíme na európskej takej úrovne, aby sme práve zastavili tento, um, tento jav, uh, pretože nie je možné, aby mladé dievčatá, niekedy teda aj chlapci, ešte ktoré sú v detskom veku, boli nútené k takýmto núteným manželstvom. Ďakujem pekne, Julie Water takisto požiadala o slovo. Ďakujem. Eh, ďakujem pekne. Eh, ja vám chcem poďakovať, eh, pán komisár, že ste tu prítomí dnes po obede a že máme tento spoločný meeting s Výborom pre ženské práva. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja súhlasím absolútne s tým, čo bolo teraz povedané mojimi kolegami. Pán komisár, ja som mala príležitosť byť v marci tohto roku na pôde OSN. A Mm, za posledné dva roky viackrát som sa mohla vyjadriť a videla som veľmi dôležité zmeny, ktoré sa dejú, hlavne pokiaľ ide o postoj OSN. Naozaj sa to vyvinulo a úplne sa zmenila ten eh, všeobecný tón diskusie v New Yorku. A musím povedať, eh, že zatiaľ čo v minulosti sme museli bojovať eh, za to, aby sme vytvorili určité premostenia s našimi africkými partnermi, ktorí pracujú na tejto téme eh, priamo v Afrike, tak som tento rok eh, pocítila, že tieto isté osoby konečne vstali po našom boku. Eh, boli sme na tej istej lodi, pretože oni všetci, my všetci sme si uvedomili, že najväčším problémom, a, ktorý sme identifikovali, je práve boj proti násiliu páchanom na ženách. Vy ste sa vrátili z New Yorku, určite e, ste sa s nimi stretli, s týmito našimi medzinárodnými partnermi, takže by som chcela vedieť, či nám môžete povedať e, taký váš politický názor o tomto vývoji tejto situácie, či si myslíte, že naši africkí partnery sú stále po našom boku, či sú stále na tej istej lodi ako my a možno, že nám budete vedieť povedať aj možno niekoľko vyjasnení alebo niekoľko rád, ako by sme mohli posilniť tento boj, ako by sme mohli harmonizovať viacej tieto naše hodnoty, tieto naše práva, ako by sme mohli spoločne bok po boku bojovať, pretože máme tu krajiny AKT, takisto mm, sme previazaní e, rôznymi dohodami, ale máme určité priority, takže možno, že by tu boli veľmi zaujímavé Mm, fakty, o ktorých by ste nám mohli povedať eh, s partnermi, s ktorými pracujeme. Takže častokrát sú to krízové situácie, ale treba sa snažiť napriek tomu všetky tieto partnerstva posilniť, ale aj diskutovať. Ďakujem pekne, pán komisár. Hovorí pani predsednička, možno, že by ste chceli teraz zareagovať na tieto prvé pripomienky. Nech sa páči, odozvám vám slovo. Pán komisár hovorí. Áno, dámy a pani poslanci, najprv by som vám chcel poďakovať za túto podporu, za túto vašu angažovanosť, ehm, za túto všeobecnú pomoc, pretože všetky tie opatrenia, ktoré sa snažíme prijímať eh, v rámci tohto boja proti násiliu páchanom na ženách a dievčatách, je to niečo dôležité. Je to ozajstný príklad, ako sa snažíme silne angažovať eh, v tomto boji, aby sme dosiahli naše ciele eh, a to je práve aj táto iniciatíva Spotlight. E, nemáme nejaké špecifické problémy, ktoré boli spomenuté. Určite e, je potrebné opakovať stále tieto otázky, ale pokiaľ ide o tú všeobecnú panorámu v, alebo kontext, ktoré je iniciatíva Spotlight, tam nie je nič nové. Chcem vám len povedať, že Spotlight je iniciatíva, ktorá sa zameriava na boj proti, e, proti násiliu páchanom na ženách a mladých devčatách. A má to taký všeobecný koncept, je to veľmi široké. Zároveň v rámci nášho špecifického programu, napríklad pokiaľ ide o legislatívny rámec alebo prácu, ktorá s polit- prvkami, ktoré sa menia, alebo pokiaľ ide o taký konkrétnejší prístup. Tu sa snažíme zakomponovať všetky dimenzie e, tohto násilia páchaného na ženách a mladých dievčatách, pretože to násilie je obrovské, je to strašne rozšírené. Napríklad, e, keď odmietneme um, žene prístup e, k nárokom na eh, reproduktívne eh, zdravie, alebo mm, ak majú ženy a dievčatá obmedzený prístup k vzdelávaniu a tak ďalej. Eh, toto sú také rôzne formy násilia páchaného na žena, ktoré sa toho týkajú. Čiže to je dôvod, prečo netreba prijímať taký prístup, ktorý je príliš taký striktný, pretože tá paleta podôb násilia je veľmi pestrá. Myslím si, že by preto bolo užitočné vrátanie aj určitej reflexie sa zamyslieť nad úlohou Európskej únie práve v tejto oblasti. Ako môže Európska únia zareagovať na americkú vládu, ktorá sa, rozhodlo, ktorá sa rozhodla zaviesť niečo ako iniciatívy v rámci Mexico City. Alebo pod, pretože podľa nás implementácia takejto verejnej politiky nie je absolútne dobrou novinkou pre najchudobnejšie ženy na svete, pretože ženy nebudú mať e, vôbec prístup k základnému plánovaniu v rámci rodiny alebo k základnej zdravotnej stravohostlivosti, Môže to e, spôsobiť ešte zvýšenie počtu e, predčasného úmrtia či mladých žien, či, či, či detí, alebo nárastu nechcených um, tehotenstiev a tak ďalej. A, um, takisto aj um, počet nelegálnych uh, tehotenstva môže narasť a tak ďalej. Takže Európska komisia momentálne sa snaží preskúmať ten najlepší možný prístup, ktorý by bolo potrebné prijať, aby sme vyvážili tento negatívny dopad. Ako veľmi dobre viete, komisia rešpektuje um, tretie krajiny, partnerské krajiny, ich sebestačnosť, ich eh, právny rámec, eh, eh, legislatívu, pokiaľ ide o umelé preučenia napríklad tehotenstva a tak ďalej. Toto je dôvod, prečo pre umelé prerušenie tehotenstva nie je súčasťou plánovania rodiny v porovnaní s používaním antikoncepcie. Takže eh, mali by sme začať eh, s určitými koncepciami s partnerskými krajinami, kde by sme troška istejšie sa snažili eh, spravovať alebo mm, zabezpečiť istejší prístup k rôznym intervenciám, k rôznym prostriedkom, kde by sme mohli to mm, chápať ako jednu z národných eh, priorít. Aj toto je jedna zo súčastí tejto iniciatívy Spotlight. Eh, mať eh, približne 100 miliónov eur, ktoré by sa venovalo plánovaniu rodiny a používaniu trebárs antikoncepcie. Toto mm, nie je taká tá okamžitá mm, reakcia, alebo nemôže to zatiaľ byť akási protiváha proti americkému rozhodnutiu. Ako veľmi dobre viete, tak my sme najväčší e, poskytovateľ rozvojovej pomoci na svete a v tejto oblasti e, sa snažíme aj zadefinovať naše zodpovednosti a tie vyplývajú z našich záväzkov a preto e, dúfame, že budeme nielen že najvyšším poskytovateľom pomoci, ale takisto aj najlepším poskytovateľom pomoci v rámci rozvojovej politiky. Chceme e, všetky opatrenia, e, ktoré máme k dispozícii, ešte posunúť vpred. Toto bude súčasťou tiež tejto iniciatívy Spotlight. Plánovanie rodiny, sexuálne reprodukčné zdravie žien, toto všetko by malo byť toho súčasťou prístup k antikoncepcii napríklad a tak ďalej. Toto všetko mm, je kľúčovým prvkom v našom boji proti násiliu páchanému na ženách a mladých devčatách. Pokiaľ ide o, to včasné, o tie včasné alebo skoré tehotenstva, to tu sa snažíme mm, venovať aj otázke takého násilia pachaného v rôznych oblastiach, pretože častokrát eh, je to spojené s rôznymi konfliktami, s problémom napríklad v Afrike. Eh, tu máme programy, ktoré sú venované práve na rozvoju pomoc v Afrike. Budeme sa snažiť to eh, prispôsobiť aj týmto otázkam do konca tohto roku. Určite je to kontinent, ktorého sa to najviac týka, táto téma. A Určite to bude aj kontinent, ktorý dostane mm, význačnú časť z rozpočtu z týchto 100 miliónov eur, e, ktoré by mali byť venované teda na boj proti násilu páchanom na ženách a mladých devčatá takisto boj proti uzatváraniu skorých manželstiev. A potom e, sme ešte jasne vypichli Aí zasadné črty istambulského dohovoru. Eh, eh, rada a eh, istambulský dohovor vlastne vytvorila prvý právne záväzný nástroj boja proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách, proti domácemu násiliu napríklad, eh, vďaka ktorému by sa dalo bojovať proti agresorom. Eh, členské štáty podpísali istambulský dohovor, takisto aj Európska únia. A pokiaľ ide o ratifikáciu tohto istambulského dohovoru, eh, na Európ- úrovni Európskej únie to bolo vykonané, avšak pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, ešte tam máme čo robiť. Eh, samozrejme sa snažíme stále vyzývať ešte členské štáty, aby ratifikovali čo najskôr istambulský dohovor a pracujeme eh, spoločne s Radou Európy na tom, aby sme vysielali pozitívne signály, aby sme presvedčili o tom, eh, aké benefika vyplývajú práve z istambulského dohovoru, aby sme mohli túto otázku na ratifikácie na národnej úrovni neustále prerokovať. And, uh... Ďakujem, pán komisár, aj za tieto konkrétne príklady vašej práce v tejto oblasti. som veľmi rada, že teraz e, môžeme prejsť k ďalšej rečničke. E, pamätám si, že som už videla vaše umelecké diela Prištine pred troma rokmi. Pamätám si, že som o tom čítala a opäť som sa uh, e, pozerala do môjho iPadu, aby som si to pripomenula. Som si istá, že nám sa má to pripomeniete, ale čo keď tá urobila, bolo, e, že vystavila... Dobre, vy to vysvetlíte lepšie než ja. 5000 e, ženských šiat v Prištine, aby pripomenula ľuďom, čo sa stalo ženám a deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia počas vojny v Kosove. E, tento e, týždeň zúrazňujeme e, práve tieto otázky nasledovania žien a deti. Nikto lepší než vy mi nenapadol. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj pre mňa veľká podsta, že sa tu môžem vyjadriť. Nerada rozprávam, radšej sa vyjadrujem pomocou umenia, preto som si pripravila poznámky. Som veľmi rada, že vám tu môžem e, popísať môj umelecký e, prístup k tejto téme. Môj projekt sa volá e, Thinking of You, Myslím, myslíme na vás. Ja som bola inšpirovaná tými, ktorí prečili sexuálne násilie počas vojny v Kosove. Vo všeobecnosti moje umelecké dieťa sa sústre, e, diela sa sústredujú na um, um, pamäť, e, a mnohé sociálne otázky, migračná kríza, sexuálne násilie, sloboda prejavu. Ja sa snažím zasadovať za sociálnu spravodlivosť, vytváram umelecké diela, ktoré ľudí nabádajú uvažovať nad týmito témami aby sa stali súčasťou a aby e, umožnili e, zmenu, prispievali k zmene. Umelecké e, diela hovoria o tom, čo motivuje moju prácu. Je to misia za pravdu, za, za tých, ktorí sú, na to, čo sa strátilo, aby to bolo opäť videné a vypočuté. V roku 2013 som si to čítala, ehm, som si prečítala rozhovor eh, s obeťami sexuálneho násilia z kosovskej vojny. Eh, žena eh, sa schovávala za ehm, záclnou počas toho, ako rozprávala, aby ostala v anonimite, hovorila o veľmi brutálnych skúsenostiach, vypočula som si ako sa jej trauma neskončila len s tým brutálnym aktom, pretože ona bola nielen znásilnená, ale následne aj stigmatizovaná spoločnosťou, ktorej e, vyrástla, ktorú milovala. Musela žiť e, so strachom e, z toho, že vlastne o čest príde aj jej rodina, bola považovaná za nečestnú ženu. Okrem toho bola nútená nosiť si so sebou pocit viny na celý život bez toho, aby eh, sa kedykoľvek dopustila nejakého zločinu. Vedela som, že nebola eh, osamotená, že eh, tak ako ona je tam mnoho ďalších, ktoré sú umlčané, ich rodiny nemôžu hovoriť o sexuálnom násilí, ktoré zažili počas vojny. Sexuálne násilie sa naďalej využíva ako nástroj vo vojnách a globálne sú jeho obete umlčiavané, mlčia a ja som preto cítila potrebu začať konať, aby e, sme prelomili toto mlčanie, toto ticho. Chcela som e, vytvoriť takéto posolstvo, že nie sú samé, že e, sa na ne myslí. Je to celé spoločenstvo, nie je to len o tie ženy. Chcela som, aby pociťovali solidaritu celého národa. Takže ja som eh, poprosila ženy a mužov, aby eh, darovali eh, nejaké časti oblečenia, aby sme vytvorili toto umelecké dielo, aby sme ukázali, že tu nie je žiadna stigma, žiadna hanba. Chcela som, aby sa to teda stalo na verejné priestranstvo, aby hm, to už nebolo niečo, čo sa o čom sa nehovorí, preto sme to vystavili na hlavnom futbalovom ihrisku v Prištine. Preto tam boli e, zavesené tisíce e, šiat, e, aby sme ukázali, že už nič sa nemôže ďalej schovávať v tejto oblasti. Veľa žien sa pridalo a prispelo a stali sa tak súčasťou tejto umeleckej inštalácie. stala sa z toho e, cesta vypočúvať, e, vypočuť si vlastne osudy e, žien, Vypočuli sme si ich príbehy, ich obavy, bolo to, bola to pre mňa skúsenosť, ktorej som sa toho veľmi veľa naučila. Pre mňa aj pre tých, ktorí sa toho zúčastnili. Tí, ktorí sa zúčastnili, pre nich zavesiť túto sukňu bolo Eh, dôležitou eh, možnosťou eh, cítiť sa spoločne posilnený, vyrovnať sa so svojimi pocitami a zážitkami. Ehm, ja mm, si myslím, že to, čo umenie môže dosiahnuť, E, je univerzálne, nezávisí to od jazykov, od e, náboženského presvedčenia alebo e, národnosti. Táto inštalácia je venovaná všetkým, ktorí prežili sexuálne násilie všade na svete. Je to univerzálny jazyk, ktorý pochopí každý. Táto e, inštalácia nás všetkých e, zjednotila. Pripomenuli sme si tak bolesť, e, pamiatku tisícov, tisícov obetí. A ubezpečujeme ich týmto, že neurobili nič nesprávne, ubezpečujeme ich, že na nich myslíme a že chceme prelomiť to ticho a stigmu, v ktorej žijú. Myslím si, že umenie je dôležitým vhodným médiom, ktoré môže ovplyvňovať masy, na to naprieč hranicami. Ľudia si tak môžu uvedomiť, čo je dôležité. Ide tu o vytvorenie otvorených e, dialogov, ktoré môžu prispieť, dúfajme, k sociálnym e, k spoločenským zmenám. A mojou nádejou ako umelkyne nie je, aby som bola e, politicky korektná, ale aby som bola pravdivá. Ako ľudská bytosť nemôžem Eh, akceptovať nerovnosti, nemám moc, eh, príjmať politiku. Jedné, čo mám, je moja kreativita, moje umenie a to sa snažím využiť, eh, aby som sa venovala dôležitým témami. Sociálne zainteresovaní umelci postupujeme mnohé rizika, rizikové situácie s, neveľkými, s mnohými zdrojmi finančnými na to, aby sme mohli e, naše e, diela realizovať, potrebujeme praktickú aj finančnú podporu. Musíme pracovať e, tak, že chceme zostať pravdiví, chceme načúvať tým príbehom okolo nás. Myslím si, že my všetci môžeme prispieť k pozitívnej zmene, ak sa budeme venovať takým dôležitým témam, ako je sexuálne násilie. Ako sme povedali predtým, bola som naozaj prešťastná, keď som počula, tento rok komu bol, bola udelená Nobelová cena tento rok ehm, že bola udelená tábojovníkom teda e, proti sexuálnemu e, násiliu. Je dôležité, aby e, sa obete sexuálneho násilia dopracovali k spravodlivosti, aby boli potrestaní e, tí, ktorí tieto skutky spáchali. Ide tu o porušovanie e, hodnot EÚ. Dúfam, že toto dnes nie je len hearing, vypočutie, ale naozaj volanie potom, aby e, došlo k prebudeniu, aby došlo ku spravodlivosti, ktorá, na ktorú sa už dlho čaká. Ďakujem. Povedali ste, že nemáte žiadnu moc, ale myslím si, že to bolo veľmi mocné eh, posolstvo. Je to veľmi jednoduchá a veľmi silná myšlienka. Ženy sú asociované eh, s eh, šnurami na bielizeň so šatami. Ja si myslím, že celý tento koncept je vynikajúcim nápadom, ako poukázať na strašný zločin a že, že nám ponúknuť trošku trošku eh, pokoj sexuálnemu násiliu dochádza v oblastiach, eh, o ktorých vieme málo, ale vidíme, že k tomu dochádza aj na našom eh, kontinente. Keď som chodila na dovolenku do Jugoslavy, nikdy som si nevedela predstaviť, že takéto zločiny sa dejú práve v týchto miestach, takže to dokumentuje, že k takýmto um, záležitostiam môže dôjsť kdekoľvek, všadekoľvek. Som si istá, že Julie sa chce vyjadriť. Um, cítim eh, veľa emócií z mnohých dôvodov. Ja som pôsobila v umeleckej oblasti predtým, než som prešla do politiky a naozaj si myslím, že umenie tu zohráva dôležitú úlohu. Jedna z prvých vecí, ktoré som urobila, keď som bola zvolená, bolo, že som sem priniesla uh, divadelnú hru o ženách, ktoré zažili v mojej krajine sexuálne násilie. Takže toto miesto nie je len miesto diskusí, je to aj miesto pre umenie, pre kultúru. A eh, je to veľmi silné, keď takéto veci robíme. Takže eh, kultúra a umenie, eh, ja s týmto sa ja zaoberám, takisto spôsobom výberu pre práva žien, takisto sme v delegácii pre Kosovo. Nedávno som opäť navštívila túto krajinu. Som tam veľmi často. Nielen preto, že je to moje zodpovednosti, ale preto, že som sa naozaj osobne e, zaviazala že nám občianskej spoločnosti v tejto krajine, že prispiejem k pozitívnym e, zmenám. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Takže nie som tam zainteresovaná iba ako politička, ale ako osoba. Ja si myslím, že to je dôležité. My e, musíme byť zaangažovaní ako, ako ľudia. To práve robí aj váš projekt, je veľmi ľudský Eh, takže potom, ak takto konáme, môžeme vykonávať lepšie aj našu profesiu politikov a zákonodárcov. Mohli sme teda využiť parlamentné fórum, aby eh, sme žiadali, aby Kosovo zabezpečilo finančnú kompenzáciu obetiam sexuálneho násilia E, tento e, rok vidíme, že sa to zrealizuje. Takže títo ľudia čakali celé tieto roky. Ja viem, že ten celý proces ešte prebieha. Je to zložité, pretože nie každá, e, pre každú ženu je to príjemné vystúpiť z anonymity Eh, identifikovať, eh, ale sme tu predsa na začiatku určitej spravodlivosti, minimálne finančnej, ak nie tej eh, spravodlivosti v oblasti justičnej a nejakého výsledku na súde. Chcela som využiť túto príležitosť, ospravedlňujem sa na to, aby som povedala, že solidarita medzi ženami vo svete je naozaj veľmi, veľmi dôležitá. A keď ženy v jednej krajine niečo e, zažijú a urobia o tom, e, e, verejne sa o tom vyjadria, možno aj vo forme nejakého umeleckého diela, posilňuje to ženy aj v inej časti sveta. Takisto aj hnutie MeToo posilnilo ženy všade vo svete, uľahčuje im hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach, moja cesta do politiky eh, bola taká, že som eh, dostala eh, odvahu vstúpiť do politiky, keď som sa dozvedela o znásilnení ženy v New Delhi v Indii. Niektorí tomu nerozumejú, pýtajú sa, to sa stalo ale v Indii, ale aby ste potom Eh, chceli vstúpiť do Európskeho parlamentu. No ale prečo som to urobila? Pretože na základe tohto začali rozprávať ľudia v mojom volebnom okrsku v Anglicku. Nemali by sme eh, zabúdať na takéto silné prepojenia, keď ženy na jednej strane sveta niečo povedia, eh, zmení to životy aj žien na opačnej, v opačnej polovici sveta. Onedáv, e, e, onedlho budem tu e, v parlamente organizovať konferenciu s vdovami a ja som pozvala aj ženy z Kosova, aby sa aj zúčastnili a poreferovali o skúsenostiach, ktoré majú a porovnali si ich so skúsenostiami v toho z iných častí sveta, ktoré zažili násilie, ktoré sa stali obeťami, napríklad kašmírske polovdovy, ktoré nevedia, či E, teda kto je ich e, manželom, je sexuálne násilie v Kašmíri aj v iných častiach sveta. Takže, e, pán komisár, ja vás chcem pozvať, ak máte čas v toto poludne, prosím, príďte a povedzte to aj ďalej, odkažte to ďalej. Tieto ženy sú obeťami násilia prišli o tak veľa, sú v situácii, kedy sú úplne, úplne na spodu, sú jedno nezabúdané a my musíme viedeť solidaritu s nimi. A teda súčasne sa toho aj ženy z Kosova, ktoré zažili toto strašné násilie, budú uh, môcť pozdieľať uh, Eh, svoje skúsenosti s ženami z iných častí sveta. Ja si myslím, že nás tu všetkých posilní. Ďakujem, eh, Julie, eh, že sa s nami podelila o tvoje vlastné skúsenosti. Ďakujem pekne. Budem hovoriť v mojom rodnom jazyku, v španielčine. Takže ešte raz ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za všetko. Myslím si, že pán komisár to vie veľmi dobre, pretože pracuje tu na tejto pôde, spolupracuje s nami, že jednou z našich priorít je práve toto. Boji proti násiliu páchanom na ženách. My pracujeme na pôde výboru pre eh, občanské práva takisto aj na tejto téme, takisto na pôde výboru pre ženské práva. A potom tu máme ešte aj špecifické výbory, ktoré pracujú na medzi skupinovej úrovni. Tam e, týmto sa nám podarilo dosiahnuť veľký krok, keď sa nám podarilo ratifikovať e, Istanbulský dohovor zo strany Európskej únie. Toto veľmi dobre pomohlo vizualizácii Čiže s takému zviditeľneniu práve tejto otázky a postoju Európskej únie poči násiliu páchanému na ženách. Robíme tu síce veľa, ale treba urobiť ešte viac. Máme mnoho legislatívy, ktorá bola prijatá v tejto téme. Ja som napríklad spravodajkyňou o, tém, o obetiach zločinov práve v rámci násilia páchaného na ženách. A hovoríme o tom vždy v rámci Európy, avšak eh, podarilo sa nám aj eh, schváliť viacero eh, legislatívy, napríklad v rámci výboru pre rozvoj, pokiaľ ide o boj proti násiliu páchanom na ženách, kde ženy sú využívané ako vojnová zbranie. Takže naozaj sme veľmi šťastní a oslavujeme a vítame to, že Eh, Sacharovovú cenu dostanú títo dvaja laureáti. Eh, ja som mala to šťastie eh, sa s nimi stretnúť. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý problém, pretože je to problém spojený s historickou pamäťou. Viete, čo majú za sebou, čo všetko vykonali. Je to naozaj Boj za dôstojnosť eh, žien, za to, aby sa nestrácala táto otázka z historickej pamäte, ani to, čo bolo urobené. Hovorili sme o, o, o obetiach terorizmu, o obetiach násilia tohto typu. O, o, všetkých týchto otázkach, aby sme nezabudli, aby eh, Eh, ak sa nám podarí v budúcnosti zabezpečiť mier v rôznych oblastiach, kde tomu tak ešte nie je, aby eh, sme mali určité nástroje. Takže ja chápem, eh, že hm, je potrebné zabezpečiť takisto aj to, aby spravodlivosti bolo učinené dosť tí agresori, ktorí páchali toto násilie, aby naozaj boli postihnutí, aby boli odsudení. Toto všetko eh, eh, je niečo, čo si nevieme predstaviť, lebo naši mladí nemajú túto kultúru, eh, nemajú vôbec, nevedia si predstaviť, čo sa, čo sa deje, ako by žena bola len nejakou vecou častokrát, ktorá by sa mala využívať, ktorá nemá žiadnu hodnotu a tak ďalej. Toto všetko musíme vykoreniť z myšlienok. Je potrebné, aby práca, pardon, aby žena bola niekto, kto môže byť ekonomicky nezávislý, ktorý má právo na prácu, ktorá je, s ktorou treba zaobchádzať rovnoprávne, tak ako s mužmi. Takže je potrebné pracovať na tom. Snažíme sa na pôde všetkých výborov na tomto pracovať, na výbore pre ženské práva, takisto aj vo výbore pre rozvoj. A a sme mnohí, ktorí sa snažíme hlásať tieto myšlienky všade, kde sa to dá. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by ste sa vyjadriť na záver. áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to je veľmi dôležitá téma, hlavne téma rodovej, rodovej rovnosti a spravodlivosti, ku ktorej musí dôjsť treba zabezpečiť spravodlivosť. Máme tu príklad e, Vasvie Krasniči z Kosovo, ktorá e, prežila tieto strašné e, činy. V 16 rokoch bola odlečená zo svojej dediny a v roku 2014 sa dozvedela, že srbský policaj, ktorý ju znásilnil, bol odsúdený e, e, súdom Mitrovici na 10-12 rokov, takže to dalo nádej e, obeť, ďalším obetiam. A potom zažili, že keď vlastne podali títo ľudia námietku na najvyšší súd, boli oslobodení, Takže treba zabezpečiť naozaj zlepšenie súdneho systému. Ja som matka, všetci učíme naše deti, dávajte si pozor, čo robíte, pretože vaše e, konanie má dôsledky. No a potom zažijeme niečo takéto. Naozaj treba zabezpečiť, e, aby všetky e, zločiny, ku ktorým došlo, boli potrestané. Ďakujem pekne kolegovia. Môžeme e, poďakovať e, našim hostom, k pánovi komisárovi a pani Mripa e, za ich prácu. Chcem navrhnúť, keďže máme čas, aby sme tento čas využili na spoločnú fotografiu tu hore, ak by pán komisár mal chvíľočku času. Ďakujem pekne.